ste um, mali jednu minútu ticha za túto žurnalistku, ktorá bojovala za ľudské práva. Ona sí, señora Harms. Áno, pani Harms. K záležitosti, ktorú ste práve spomenuli, musím informovať plénum, že predseda Buzek urobil verejné vyhlásenie a teraz vám ho prečítam. S obrovským smutkom som sa dozvedel o tragickej smrti e Natalii Istimirovej E, ktorá bola, e, e, ktorá vlastne bola odvlečená včerajšieho dňa v meste Grozny z mene Európskeho parlamentu chcem vyjadriť úprimnú sústrasť rodine zosnulej. Ona bola aktivistkou v oblasti ľudských práv a a skutočne postarala sa o pamätník v Čečensku. V roku 2005 získala medailu Roberta Schumana, bola ehm, nominantkou EPP. V Európskom parlamente eh, my sme už v minulosti ocenili viackrát jej prácu v oblasti ľudských práv ktorá vlastne pre, presadzovala zásady právneho štátu a, a humanitného konania. My apelujeme na orgány Ruskej federácie, aby rozbehli vyšetrovanie týkajúce sa jej smrti. Je nevyhnutné, e, je nevyhnutné e, zabezpečiť dostatočnú mieru spravodlivosti. E, Európsky parlament je e, skutočne e, v prednom boji, v boji za ľudské práva, za demokraciu, za právny štát. Musíme teda preukázať našu solidaritu so všetkými tými, ktorí bojujú po celom svete, ktorí bojujú za tie hodnoty, za ktoré bojovala Natalia Istimirová. Okay. And now, Mrs. Harms. A teraz pani Harms. predsedníctvo súhlasí s vašim návrhom, aby sme vzdali hold zosnulej novinárke jednou minutou ticha. Dobre, dámy a páni poslanci, vyčerpali sme náš program. Zápisnicu z dnešného plenárneho zasadnutia vám predložíme na schválenie na začiatku budúceho plenárneho zasadnutia a teda prerušujeme naše plenárne zasadnutie a ukončujem toto dnešné plenárne zasadnutie.